Niekoľko výborov sa rozhodlo zapojiť sa do interinstitucionálnych rokovaní podľa pravidla 69c odsek 1 rokovacieho poriadku. Správy, ktoré sa týkajú mandátov e, týchto rokovaní, sú dostupné na plenárnej strán- na stránke parlamentu a ich názvy budú publikované v zápisnici zo